Zápisnica z tohto zasadnutia bude k dispozícii na začiatku budúceho plenárneho zasadnutia, ak nebudú žiadne pripomienky. Tieto odhlasované oznámenia budú oznámené